Okay, friends and guests. Takže milí priatelia a hostia, začneme dnešnú schôdzu. Máme trošku skos. Dúfajme, že sem prídu kolegovia. Keď budú musieť odísť, tak potom sa vrátia, pretože toto je dôležité stretnutie. Chceme si vypočuť mládež, nie len z rodín, ale aj z iných častí Európy, čo si myslia o budúcnosti, o našej budúcnosti a ako ako dospieť k pocitu spokojnosti. Toto je tretia edícia Európskeho podujatia mládeže. Mali sme ju v Štrásburgu e, na začiatku júna 2018 a toto je nadväzná, nadväzné podujatie. 9 tisíc mladých diskutovali počas tohto podujatia v Štrásburgu o svojich myšlienkách a návrhoch pre Európu zajtrajška. A práve to riešime my v Európskom parlamente. Čo ďalej? Ako sa má Európa vyvíjať? čo vieme, čo plánujeme pre Európu zajtrajška. Toto vypočutie mládeže má byť nadväzným podujatím na predošlé a chcem tu privítať troch účastníkov, ktorí sa zúčastňujú na tomto stretnutí výborov predstavili svoje myšlienky k témam, ktoré sú s tým spojené. Spojené s našim výborom ide o, o mm, kvalifikáciu pre budúcu, budúcu prácu a zamestnanie. voláme to kontrola myšlienok alebo ideí. čiže špeciálny formát, ktorý sa vyvinul pre túto udalosť. Takže traja rečníci nám predstavia svoje myšlienky a my ako členovia výboru budeme vlastne príjimateľmi týchto myšlienok. Budeme diskutovať o týchto <clears throat> myšlienkach. Dovolte mi stručne predstaviť našich rečníkov. Sokurasa z Rakúska. Predstaví myšlienky, ktoré sa týkajú medzigeneračnej práce a mm, pracovnej charty. Viac myšlienok v Erasmus+. Plus. Guimet Dejean z Francúzska predstaví myšlienky o platforme pre kvalifikovaných eh, migrantov, aby mohli splňať vzdelávaciu úlohu. Takisto máme tu biznis inkubátor pre utečencov a Christian Andersen Malby z Dánska predstaví myšlienky o podnikateľskom vzdelávaní a o stážach eh, v školách. Toto nie sú výmysly či sny, sú to veľmi konkrétne predstavy a názory na budúcnosť. Toto chceme riešiť v, tom, v našom výbore. Dávam každému 3 minútky na predstavenie alebo 4. Nebudem až taký striktný. A potom už poslanci môžu reagovať. Klas otázky pre našich pozvaných hostí a potom budeme mať diskusiu. Ale najskôr začneme tým, že dáme slovo vám, Artur. Pokúste sa dodržať čas. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem všetkým za, čo, za to, že ste dnes prišli, takže promyšlienka pre Európsku podujete mládeže sa týka zamestnanosti a neprimeraných e, kvalifikácií. Chceme predložiť a povzbudiť organizáciu vytvárať e, pracovné miesta, aby sme podporili dlhodobé celoživotné vzdelávanie, čo je prvý princíp Európskeho zákona o sociálnych právach. Ja osobne si myslím, že ako čerstvý 20 je pre mňa prirodzené, že v ďalších rokoch budem striedať pracovné miesta a vrátim sa mm, niekedy aj domov. Jeden aspekt z reality mladých ľudí je meniaci sa pracovný svet, kde sa majú budovať dlhodobé vzťahy na pracovisku. Medzigeneračný kontakt je zvlášť dôležitý preto, aby mladí aj starí rozvíjali svoje schopnosti, ak bude dostatočne široká škala týchto E, vzťahov, tak sa umožní transfer e, kvalifikácie, aby sa zvýšila efektívnosť. Napríklad kľúčové kompetencie mladých chýbajú a nízke digitálne kompetencie starších. Ale potrebujeme jasno angažovať zo strany súkromného a verejného sektora, aby sme posilnili sociálne väzby. Medzigeneračná e, charta bude vlastne dobrovoľným kódexom, ktorý bude definovať škálu európskych noriem tieto normy budú zamerané na posilnenie e, kultúry učenia v jednotlivých spoločnostiach a zabezpečiť transfer týchto znalostí na pracovisky. Ide špecifické normy, ktoré si môžu vyžadovať rovnováhu v rámci firm, zaručiť e, mentorské vzťahy medzi mladými a skúsenými zamestnancami a primerané opatrenie preto, aby sa udržala kvalita ak sa spoločnosť rozhodne, že bude e, tieto normy e, rešpektovať, tak môže sa obrátiť na príslušnú medzinárodnú agentúru, ktorá je zodpovedná za Erasmus Plus a môže splniť všetky požiadavky a získať akreditáciu, tzv intergeneračné um, pracovné miesto. Potom je tu monitorovací proces, ktorý zabezpečí, že kvalita uh, týchto záväzkov bude dodržaná a táto akreditácia bude signálom kvality pracovného miesta pre kandidátov na toto miesto a um, táto spoločnosť bude mať výhody pri uh, hľadaní nových zamestnancov. Navyše tu bude aj európske ocenenie, najlepšie pracovisko, kde sa vlastne zdôrazňujú najlepšie postupy a takýmto spôsobom podniky získajú reputáciu, zvýši sa sociálne povedanie a bude sa podporovať táto charta aj u tých, ktorí ešte nemajú túto akreditáciu. Táto charta bude vlastne kapitalizáciou rozličných eh, schopností a vytvorí sa pracovná kultúra, ktorá bude viac podporovať celoživotné vzdelávanie a sociálne prepojenia. Preto vás vyzývam, aby ste vytvorili takúto medzigeneračnú pracovnú chartu. Ďakujem pekne. Thank you. Uh, Ďakujem a teraz dá slovo pani Morán Šantie. Vy ste vlastne tou príjimateľkou myšlienok. Ďakujem pekne, pani predsednička. Takže tie, na to, aby sme zbierali tieto myšlienky, je potrebné mm, doladiť prezentáciu, ktorú sme počuli. Bola veľmi zaujímavá táto charta pre pracovnú silu, medzigeneračnú. E, to je vlastne akási značka pre danú firmu. Chcem vám položiť niekoľko otázok. Prvá. Vieme, že pokiaľ ide o stáže či vzdelávanie, tak kvalita vzdelávania, kvalita toho učiteľa alebo mentora je veľmi dôležitá. Je tu nejaký certifikát kvality alebo angažovanosť sa za kvalitu toho mentora alebo učiteľa, to je veľmi dôležité. A po druhé, tu vám chcem položiť otázku. Vždy ste spomínali kvalifikáciu a vo vašom profesionálnom živote Ehm, budete zrejme, vystriedate viacero ehm, povolaní a táto pracovná mobilita je spojená s kvalifikáciou a s kompetenciami. Uvažovali ste vo vašej charte aj o tomto, o tomto rozvoji kompetencií a mám na mysli prenosné kompetencie, ktoré umožnia mladému človeku, aby nebol stále v, len v jednej branži, ale aby ju mohol zmeniť. Čiže toto sú dve otázky, ktoré som vám chcela položiť už na začiatku diskusie. Your... Ďakujem pekne za vaše otázky. Pokiaľ ide o prvú, kvalita mentorského procesu, tak e, tam bude potrebný nadväzný proces zabezpečujúci, že akokoľvek definujeme kvalitu, tak, tak táto sa udrží aj po akreditácii. Ako definovať kvalitu, toto je veľmi dôležitá otázka a tiež ako ju monitorovať, sledovať. Takže jedna možnosť je schváľovať to nejak subjektívne alebo validovať to subjektívne, predložiť e, e, nejaké dotazníky účastníkom tohto mentorských vzťahov, ktorí môžu potom vyjadriť svoju spokojnosť takýmto prístupom. Ide o dôraz je na vzájomnom učení, teda mladí ľudia, ktorí získavajú kľúčové kompetencie, ale aj starší, ktorí získavajú digitálne kompetencie je dôležité, aby obe strany tohto mentorského vzťahu vyjadrili svoju spokojnosť. Takže toto je subjektívny spôsob, ako vyhodnotiť kvalitu. Ďalšie opatrenia na samotný výsledok učenia zamerané alebo nejaké ďalšie opatrenia, ktoré sa týkajú výsledkov na pracovnom trhu, profesionálna mobilita. To je kľúčové pre túto myšlienku, že vlastne mladí ľudia potrebujú kľúčové kompetencie, aby sa ľahko vedeli pohybovať v pracovnom svete. Je jedna z e, práva agentúry EÚ, ktorá hovorí o tom, že kľúčové kompetencie sú naozaj témou pre mladých ľudí a Európsky rámec kvalifikácie definuje kľúčové kompetencie aj soft skills, či e, učiť sa, učiť e, zmysel pre občianstvo a prispôsobivosť Takže prostredstvom posilňovania sociálnych väzieb so skúsenejšími zamestnancami mladí ľudia dokážu uh, si osvojiť túto, tento kultúrny kapitál, ktorý sa vlastne nejak pasívne zdedí, neučí sa aktívne e, v súčasnej dobe. Dúfam, že som odpovedal na vašu otázku. V poriadku. tomu sa ešte vrátime, ale teraz dám slovo Gimet Dejon, aby ste sa aj vy predstavili. Prepačte, zabudla som jednu dôležitú vec. V, niekedy na to zabúdame, ale máme tu aj komisiu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Najskôr chcem poďakovať za pozvanie, pretože na, my sa veľmi angažujeme, e, podporujeme mladých a vždy sme radi, keď si ich môžeme vypočuť. Je to pre mňa také upokojujúce, e, keď som počula Artura a hovoril o Európskom pilieri sociálnych práv, takže teraz sa cítim bezpečnejšie. tak mladí ľudia vedia o tomto pilieri a snažia sa rozvíjať e, veci, ktoré podporujú tento pilier, tak nás čaká veľmi dobrá budúcnosť. Cením si myšlienky ohľadom vytvorenia takejto charty, mm, ktorá bude medzigeneračná. Je to veľmi dôležitá výzva pre našu budúcnosť, to je demografia. Tieto medzigeneračné vzťahy sú dôležité aj pre našu politiku, pretože sa domnievame, že to, čo sme my položili ako základ v roku 2011 do Európskeho, do Európskej agendy pre vzdelávanie dospelých, v podstate posilňuje príležitosti pre všetkých dospelých v kontexte aktívneho startu, starnutia, vrátane dobrovoľnej práce, podpory inovatív foriem medzigeneračného učenia a iných iniciatív, aby sa E, podporili e, tieto znalosti u všetkých, celej spoločnosti. Je to dobrý základ pre rozvoj e, takejto charty. V 2011 táto iniciatíva bola spojená s Európskym rokom aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami a posilňuje to dôležitosť a možnosti a príležitosti pre využívania znalostí, ktoré už boli získané, to pomohli mladých ľudí ľahšie sa dostať na pracovný trh. Domnievam sa, že medzigeneračné učenie zostáva kľúčové v našej vízii a sme pripravení do budúcnosti uvažovať o tom, ako sa toto môže materializovať, ako sa to môže zhmotniť. Pilier sociálnych práv obsahuje viacero princípov, ktoré naozaj prispievajú, som priamo prepojené s takouto myšlienkou právo na celoživotné vzdelávanie, ale aj právo na rovnaké zaobchádzanie, aktívne zamestnanie, vzdelávanie bez ohľadu na vek. A dovolte mi pripomenúť dôležitú politickú diskusiu, ktorá sa práve teraz odohráva o rokovanie, o mm, smernici, o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom kde sa hovorí o právach rodičov, aby mohli sa starať o svoje deti, a pomôcť ženám a mužom zdieľať túto zodpovednosť e, rovnovážnejšie. Je tu tiež väčšia pružnosť e, v čase vášho pracovného života. Prispieva to tiež e, k zlepšeniu veci v medzigeneračnom kontexte. Myslím si, že ešte je to ešte jeden aktívny program Grundvik, je to nástroj komisie na podporu projektov pre mladých a starších, aby zdieľali svoje vedomosti a s týmto programom financujeme projekty, ktoré povzbudzujú eh, mm, vysokozdelených dôchodcov, aby vzdelávali mladých, aby im pomáhali dosiahnuť minimálnu úroveň vzdelania, pripraviť ich na pracovný trh. Tiež eh, sú to sociálne znevýhodnení mladí a starší, eh, ktorí môžu rozvíjať svoje schopnosti, a toto je veľmi dobrý začiatok diskusie pre, budúce, pre budúcnosť a dôležitý prierezový e, prístup, ktorý sa týka rozličných sektorov a rozličných generácií. A ďakujem našim mladým za ich entuziasmus, za to, že prišli a podelili sa s nami o myšlienky, čo e, by sme mohli v budúcnosti urobiť. Ďakujem pekne. Madam McIntyre. Uh, thank you, Madam Chair. Ďakujem pekne, pani predsednička. Je to všetko veľmi zaujímavé a pripomína mi to praktický príklad, o ktorý by som sa podelila v Spodnom kráľovstve. Dôchodkový vek sa zvyšuje stále. A možno tí starí tam ešte chcú na to pracovné pozícii zostať dlhšie. Napríklad u nás máme e, firmu, kde bolo ťažké nájsť mladých ľudí a zamestnanci starli. Tak čo urobili? Urobili takú schému, kde školia v rámci tejto firmy a zároveň učia teda v triede, ale aj tí učni boli v kontakte so staršími zamestnancami, ktorí majú veľké skúsenosti a toto malo ohromný prínos pre tých mladých, ale takisto sense of purpose. It wasn't that he was just waiting to retire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 podstate videli, že investujú do tých mladých, takže to bolo úžasné sledovať a myslím, že to je úžasná myšlienka. Yes, please, Mr. Martin. Oui. Pardon. Bravo pour... Gratulujem za túto iniciatívu, je to úžasné, pretože prvým cieľom je aby sa ukončila tá veta, ktorá sa stále mladým hovorí, nemáte skúsenosť. A takýmto spôsobom ukazujete, že ste pripravení pracovať a že keď sú možnosti a skúsenosti, tak vy získate tieto v kontakte so staršími zamestnancami a takýmto spôsobom sa podporujete jeden druhého, pretože aj mladí prinášajú nový pohľad Niekedy my, starší, už sme trochu skostnateli, pokiaľ ide o našu prácu a niekedy treba urobiť veci inak. Niektoré krajiny, ako Španielsko, chceli takéto iniciatívy, neviem, či to ešte funguje. Oni to fungovali, oni to mali a bolo to v podnikoch, kde jednoducho ľudia, už zamestnanci boli príliš starí, takže nabrali mladých a mladí boli s tými staršími v kontakte. Prečo? Pretože ešte aj dnes práve v priemysle je veľa takých vecí, ktoré sa neučia na škole. To znamená, potrebujete kompetenciu skúsených zamestnancov, ako to povedala moja kolegyňa. Niektorí skúsení jednoducho idú dôchodku so svojím know-how. Nikto ich nežiadal o to, aby sa podelili o toto know-how, takže to je veľká, to sa premrhá. Niektoré firmy jednoducho museli zatvoriť, pretože nepozerali do budúcnosti a keď išli ľudia do dôchodku, tak si zrazu uvedomili, že tam nebolo jednoducho mladých, ktorí by prebrali štafetu. Takže takýmto spôsobom by bolo dobre vytvoriť takúto sieť prepojení a hoci ste to teda nepovedali, ale istotne to je povedané vo vašich slovách, na to treba aj prostriedky, takže Erasmus, Erasmus+, plus, musí dávať viac prostriedkov na to, aby to fungovalo v Európe, ale gratulujem za vaše dobré návrhy. Chcete ešte k tomu niečo povedať predtým? Yeah, thank you. I'll, I'll uh, keep it short. Can we give the floor to Madame First? Ešte pani Dlabajová by sa chcela vyjadriť. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja budem už veľmi stručná, ja mám iba pár vecí pre Artúra. Artúr, ďakujem za tvoje slova. Povedal si, že potrebujeme zodpovednosť a že potrebujeme záväzky tak zo súkromného a verejného sektora. Potrebujeme však trojuholník, vzdelávanie zamestnávateľov a aj politikov. Toto potrebujeme, tento trojuholník. A potom ďakujem za to, že hovoríte o overených postupoch, pretože toto je presne to, čo treba. Niekedy v členských štátoch máme dobré príklady programov, ktoré dobre fungujú, ale my nevyužívame tieto eh, ponaučenia z overených postupov, takže ďakujem, že to spomínate. Tretia vec, mentoring, čo nám chýba v Európe. Spojené štáty americké majú veľmi dobré skúsenosti z mentoringu Mali by sme to podporovať aj my na európskej úrovni v členských štátoch. A štvrtý bod, a to je otázka pre vás. My vieme, že kombinácia dobrých zručností pre budúcnosť je kombinácia digitálnych zručností, technických, ako aj soft, tzv. soft skills. Takže vieme si predstaviť, že niektoré generácie 55 plus nemajú digitálne zručnosti. Máte nejaký prehľad o tom, aké zručnosti chýbajú vám. Myslíte si, že sú to možno soft skills, alebo čo by ste povedali, že e, vám chýba? Thank you for your idea. Arthur, now it's your turn. Thank you. Artur, nech sa páči. Takže začnem s vašou prvou otázkou. Pokiaľ ide o tie druhy zručnosti, ja si myslím, že keď hovoríme o generácii, Generation Sect, čo je v podstate tá najvenšia, najmladšia generácia na pracovnom trhu, takže ty sa zdôrazňuje, že tie kľúčové kompetencie, ako napríklad tieto soft skills, sú kľúčové a chýbajú. Myslím si, že toto sa týka aj celej tej diskusie ohľadne sociálnej mobility a kulturálneho kapitálu, ktorý som spomenul toto je taká forma správania a seba zastúpenia, ktoré je dôležité na dnešnom pracovnom trhu, pretože mladí ľudia sú jednoducho atomizované individuá a nie sú kolektívnou skupinou, ktorá sa môže podporiť. Takže toto je to, kde ja zamýšľam nad týmito vecami, ako by sme mohli posilniť tie prepojenia medzi mladými a tými, ktorí môžu pomôcť Takže v tomto kontexte tie soft skills a kľúčové kompetencie sú dôležité. Napríklad v Rakúsku u nás veľkou témou je nedostatok učňov disponibilných v podnikoch, ale máme viac učňov, ktorí hľadajú pozície, než miest, ktoré sú disponibilné. V januári roku 2018 bolo o tisíc viac pozícií, ktoré ľudia hľadajú. Takže jeden z dôvodov je aj nedostatok tých kľúčových kompetencií a preto by som mohol pokračovať s tým, že poviem, že častokrát sa očakáva, že tu je vysoká miera a holistický obraz mladých ľudí a ich zručností, keď hovoríme o vstupe na pracovný trh. Takže očakáva sa, že by tu mala zohrávať úlohu aj skúsenosť, a ľudia prinášajú skúsenosti vzhľadom na tie ich nabraté overené postupy. A ak by zamestnanec vedel, zamestnávateľ vedel, že mladí by mali možnosť sa dozvedieť nejaké zručnosti priamo na pracovisku prostredstvom mentoringu, tak by to mohlo pomôcť aj mladým ľuďom, aby sa dostali na trh s prácou čím skôr a to by posilnilo aj tú myšlienku v tom zmysle, že pracovisko by bolo miestom, kde mladí ľudia e, nemusia teda prísť e, so všetkými zručnosťami, ktoré im treba, ale môžu sa niečo dozvedieť aj tam. Takže toto je ten prístup, ktorý v podstate je ten správny, ktorý by mohol zabezpečiť zlepšenie situácie, keď hovoríme napríklad o finančných zdrojoch, keď hovoríme o finančnej udržateľnosti o fiskálnych rozpočtoch, tak toto sú takisto spôsoby, ako sa dajú nájsť možnosti vyvážiť tie tlaky, ktoré tu sú a požiadavky zo strany spoločnosti na to, aby sa to riešilo skutočne s tým správnym spôsobom. Ďakujem veľmi pekne za váš feedback. Thank you. Now it's your turn, Kimet Dejean. Um, The floor is yours. Nech sa páči, teraz ste vy na rade. Nech sa páči, ďakujem pekne. Ďakujem za to, že ste si nás pozvali. Takže budeme hovoriť hlavne o tých myšlienkach, ktoré zišli z toho i-event a ja budem využívať svoje skúsenosti. Ja pracujem pre Chatterbox, kde pracujeme s utečencami a na tom budem exemplifikovať moje myšlienky. Takže táto platforma, pokiaľ ide o zamestnanosť kvalifikovaných uč- utečencov v inštitúciách v Európe, treba utečencov dať do kontaktu s vzdelávaním, na to, aby bola zabezpečená integrácia kvalifikovaných utečencov a aby sa posilnili skúsenosti vzdelávacích inštitúcií v Európe. Tieto mechanizmy už fungujú, Science for Refugees z roku 2014, kde sa jednoducho vedecké pozadie spája s vedeckými inštitúciami. Science for Refugees je disponibilná pre učečencov a inštitúcie prostredníctvom Eurexes. Tento prístup by mal byť rozšírený v spektre celého vzdelávacieho systému. Bude to portál, kde európske inštitúcie, školy, univerzity, budú zabezpečovať prístup k celej palete informácií a podporovať informácie a služby na to, aby učiteľov a utečencov informovali informáciami, ako môžu nájsť túto prácu. Európska únia by sa mala e, dať do kontaktu s partnerskými inštitúciami, vzdelávacími inštitúciami pre utečencov, ako napríklad Refugee Welcome Mac, alebo sa spust- dať e, dokopy s ďalšími iniciatívami, ktoré sa týmto zaoberajú. Takýto portál, takáto iniciatíva by vyplnila veľké vákum viacerými úlohami, ktoré univerzity nedokážu plniť, pretože sa to nedá prostredníctvom tradičných kanálov. Takže my vzdelávame v našej inštitúcii učiteľov pre utečencov a ja tam zažívam z prvej ruky to, že sa tieto zručnosti dajú sprostredkovať. Našim hlavným klientom sú v podstate veľké univerzity, ktoré majú napríklad nedostatok jazykových odborníkov. Takže ja si myslím, že takáto iniciatíva by mala väčší dopad, ako keby to robili utečenci iba sami o sebe. A takýmto spôsobom sa zabezpečí objavenie novej kultúry, otvorenie ducha a svetonázoru a odbúrajú sa predsudky. Máme tu viaceré programy z roku 2017, ktoré napríklad financujú aj British Council, kde sa zabezpečili takýmto spôsobom v hodiny vzdelávania o arabskej kultúre. Študenti povedali, že mali pozitívny vnem z toho, že boli takýmto spôsobom vystavení týmto informáciám a pochopili, že toto dokáže otvoriť skutočne dvere vo viacerých oblastiach. Moja hĺbková štúdia preukázala, že triedy sú skutočne bezpečným priestorom na integráciu utečencov. Na záver myslím si, že ekonomická sociálna participácia ako aj osobná realizácia sú kľúčové na, pre dôležitú fázu integrácie utečencov. Treba to robiť prostredníctvom zmysluplnej zamestnanosti, čo by podporoval tento portál. Utečenci budú tí, ktorí budú pomáhať a nie tí, ktorým je Ďakujem pekne. Pomáhajú, nie je im pomáhané. Reakcie od poslancov. Chce niekto niečo povedať? Pán Martán. Myslím si, že tá iniciatíva je úžasná, pretože ja som v jednom regióne vo Francúzsku pred pár dňami mm, dostal otázku, že čo robí Európa, aby sme prijali utečencov. Máme utečencov, ktorí sú kvalifikovaní. Je tu napríklad problém, pokiaľ ide nostrifikáciu diplomov v niektorých zamestnaniach, takže na čo tu myslíte konkrétne, pretože budeme musieť nájsť odpoveď aj na toto ale hlavným problémom je naučiť sa jazyku, si už povedali. A to je dôležitý faktor pri integrácii. Sú tu viaceré iniciatívy, napríklad na báze dobrovoľnosti, avšak tieto sú tu na to, aby sa riešili nedostatky zo strany verejnej politiky alebo komunitnej politiky, takže ja si myslím, že to by nám mohlo pomôcť, aby sme pozmenili ten obraz, ktorý má väčšina ľudí o týchto učencov. Ako ste povedali, oni neprichádzajú e, sem preto, aby povedali, že chcú zobrať prácu niekomu alebo že chcú využívať sociálne podmienky. Oni jednoducho nemajú možnosť voľby vrátiť sa domov, takže chcú sa skutočne zaintegrovať a takýmto spôsobom to treba vnímať. Je tu veľká potreba, v súčasnosti to ešte takto nefunguje, takže ak ste lekárom, advokátom, technikom, inžinierom a už vás nevolajú teda migrantom, ale povedia vám pán doktor, pani doktorka, alebo učiteľ, pán inžinier. Takže to sú takisto prvky dôležité v oblasti integrácie, tak pre nich ako aj pre nás. Napríklad u nás v našej krajine máme nedostatok lekárov, predovšetkým v oblasti kardiológie. A nie je tu politika na to, aby sme pomáhali týmto ľuďom, aby skutočne sa naučili jazyky, aby sa nostrifikovali diplomy, takže vynikajúca iniciatíva. Ďakujem. Ďakujeme pekne pani Morán Šartie. Ďakujem pekne pani predsednička, ďakujem pekne našej hostke za to, že nám prezentovala svoju prácu. Je to pre nás veľmi zaujímavé. My v našom výbore pre zamestnanosť pripravujeme správu, ktorá sa týka práve otázky integrácie profesnej utečencov. To znamená, máme tu viaceré argumenty, ktoré poukazujú na to, že potrebujeme zrýchliť tempo. Kto povedal môj kolega, máme tu problémy na úrovni jazykov, preuznávania diplomov a pokiaľ ide o tieto dve témy, ak by sa podarilo ich vyriešiť, tak by sa to vyriešilo. To znamená, musíme zrýchliť riešenie týchto dvoch problémov, pokiaľ ide o jazyky. Máme tu dve úrovne učenia sa jazyka, učenie sa jazyka v kontexte integrácie sociálnej a takisto osvojenie si špecifického profesného jazyka, takže nielen toho bežného, to sú tie dva typy. Hovorový jazyk a jazyk profesionálny pre profesiu. Takže toto sú dva typy, ktoré vlastne sa takýmto spôsobom zbiehajú v kontexte tej integrácie, ktorá je problémová na viacerých úrovniach. Tretí problém, ktorý sa nám musí podariť vyriešiť na úrovni toho jazyka, keď napríklad hovoríme o tých o centrách pre utečencov, vidíme to veľmi jasne, tam je napríklad multiplicita jazykov, na ktoré treba poskytnúť reakcie. Nie je iba jeden jazyk utečencov. Utečenci prichádzajú z rôznych miest a my musíme reagovať na skutočné jazykové reality. Takže toto je takisto téma, ktorá je takisto niečím, čo treba riešiť. A častokrát tieto centrá príjmacie pre utečencov nie sú teda umiestnené do tých najväčších miest a ja viem viaceré menšie, stredne veľké mesta alebo malé mesta, kde tá solidarita a integrácia sociálna sú možno jednoduchšie a tá e, lingvistická reakcia je menej jednoduchá, takže zamýšľali ste sa nad týmto problémom, pretože sú tu skutočne možnosti, ako sa dajú riešiť tieto problémy problémy, ktoré my vidíme a nájdeme v rámci hľadania riešení pre integráciu tak na úrovni profesnej ako aj sociálnej. Čo sa mi páči veľmi v rámci vášho projektu je to, že jazyk na jednej strane, ale na druhej strane aj preuznávanie diplomov a integrácia profesná toto by malo umožniť zjednodušiť zmiešavanie sociálne a v tomto duchu teda a utečenci vlastne sú veľkým prospechom pre našu európsku, európske spoločenstvo, kde v podstate my ako keby sme e, už boli takými príliš homogénnymi. Takže myslím si, že takýmto spôsobom treba pokázať na tieto otázky pretože toto vlastne pomôže aj našej spoločnosti. Ďakujem. Chcete sa pokúsiť reagovať na tieto otázky? Môžem reagovať po francúzsky? Ďakujem pekne za váš feedback. Je to veľmi zaujímavé, pokiaľ ide o preuznávanie diplomov, je to veľmi zaujímavé, pretože napríklad v júni, keď som navrhla tento nápad, som sa stretla s mladou dievčinou v Norsku, ktorá sa spustila v Norsku a umožňovala utečencom, ktorí nemajú napríklad dokumenty alebo certifikáty o vzdelávaní a takýmto spôsobom sa preuznali a volá sa to tam European Qualification Passport for Refugees. Je to pas pre utečencov, a takýmto spôsobom vlastne sa preuznávajú tie zručnosti, kompetencie, sú tam viaceré testy, interview, ktoré umožňa povedať, že skutočne ide o dovršenie určitej miery vzdelania. Takže toto je jedna z iniciatív, ktorá funguje. Ja viem, že to je úplne nová vec, že Európska komisia schválila takéto niečo. Myslím, že to je prvý alebo druhý rok, takže uvidíme, ako sa to overiť čo do úspešnosti, ale sú veci, ktoré sa teda už dejú. A pokiaľ ide o jazyky, myslím si, že ide o problém. Tá myšlienka za tým, poviem to radšej po anglicky. Takže kvalifikácia E, naše skúsenosti, e, na ktoré sa odkazuje v tomto, e, týmto spôsobom, je to vlastne veľká výhoda, pretože môžu prinášať, prinášať mnohé skúsenosti. Preto sme vytvorili tento portál, kde máme rôzne kompetencie, napríklad čo sa týka um, jazykov, tam sú školské iniciatíve, iniciatívy na výuku lokálnych jazykov, a, aby e, sa napríklad e, mohli ľudia lepšie orientovať v súkromnom aj um, pracovnom živote. A prináša im to mnohé výhody. A možno by to mohlo byť aj tak, že by sa do týchto jazykových iniciatív mohli zapojiť aj dospelí. To je vlastne moje, vlastný, moje vlastné pozadie e, pracovné. Ja som bola z dlhšiu dobu v Nemecku, tam existujú takéto projekty. Tam samozrejme boli príslušné zdroje k dispozícii. Samozrejme, toto všetko stojí peniaze, takéto programy. To je jasné, ale v zásade e, som toho názoru, že tá jazyková bariéra sa dá prekonať relatívne jednoducho, ale jednoducho môžeme teda zohľadniť eh, tú kultúru a jazyk eh, toho, eh, tej danej krajiny. Toto môže byť veľmi prospešné pre pracovné pre prácu. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pani predsedajúca. <clears throat> Ďakujem veľmi pekne, ďakujem veľmi pekne za príležitosť vystúpiť pred vami. Ja by som chcel hovoriť o tom, že podniky a ich programy by sa mali zapracovať do sekundárneho vzdelávania. Myslím si, že by to mohli byť výukové plány, vzdelávacie plány jednotlivých členských štátov pre mladistvých a potom neskôr, pretože by vytvorili e, mnohé šance pre študujúcich v Európskej únii práve tam, kde e, ich e, učebné plány v podstate im to neposkytujú. To potom by mohli neskôr napríklad pracovať pri určitom, nielen pracovať v som podnikla, ale založiť si vlastný. A to to e, vytváranie takého e, portálu pre dobré nápady, ďalšieho vzdelávanie, za druhé a za tretie vytváranie sociálnych sietí. Dobré myšlienky, no s tými to nie je tak, že nejakí zvláštni ľudia majú idei. Všetci, všetci môžu mať takéto idei, ktoré u nich vzniknú na základe toho, čo študujú, alebo ako to študujú, ale takáto idea nepriniesie veľa, pokiaľ neviete, čo s, ním, čo s ňou urobiť. Takže tieto programy na podporu podnikania by mohli byť tým, to platformou, kde by sa to zrealizovalo, a tie, e, zrealizovávali tieto idei a, a boli, by tam, boli by tam samozrejme odborníci, ktorí by to vedeli odhadnúť. Ten prvý a druhý krok, vývoj ten idej, tej idei, možno aj ten učebný plán by zahrňal takéto samostatné idei a projekty. A tieto projekty by potom mohli byť výsledkom z určitého nápadu a, alebo by sa e, nejaký nápad, nejaká idea vytvárala špeciálne pre niektorý podnik a pod odborným vedením napríklad. Mám celkovo by sa to mohlo prelinať cez, e, cez celý školský rok napríklad a mali, mohlo by to byť niekoľko hodín za týždeň, ktoré by sa tomu venovali a študenti by dostali samozrejme podporu s tým, že by sa vytvárali témy s lokálnymi podnikateľmi a tak, aby sa dostali e, od tých od tej teórie, od učebníc a aby pracovali v praxi. A samozrejme by to študentom vytvorilo príležitosť vytvárať vlastné podporné siete, nie len medzi žiakmi, ale aj medzi žiakmi a podnikmi. A to z toho budú mať, z toho budú mať výhodu len žiaci, ale aj podniky. Táto idea by sa mohla presadiť, je vytvorením alebo vypracovaním celého radu smerníc, tak aby sa učebné plány prenášali aj na na sekundárnu úroveň. Myslím si, že to by, to by mali byť odporčenia pre e, členské štáty, nemali by to byť nejaké obligatórne učebné plány a členské štáty by si to mohli prispôsobiť e, na svoje vlastné podmienky a pomery. Ďakujem veľmi pekne. Áno, ďakujem. Ďakujem. Folkla a potom pani Makecabes. Ďakujem, Kristian. Ďakujem v podstate 100%, 100 pochopil, keď som počula, že sa hovorilo tiež o strane podnikateľskej, tak to je vlastne master v soft skills, takže keď, keďže hovoríme o soft skills, tým, že ich už nazývame soft, tak to je niekedy veľmi ťažké a tvrdé vytvoriť a akceptovať tieto hranice. Niekedy diskutujeme tu v parlamente o podnikoch, o vzdelávaní a ďalšom vzdelávaní a môžem vám povedať jedno, že mnohí niekedy tvrdia, že ide o to, že e, niekto musí byť podnikateľom. My samozrejme vieme, že nie každý vie alebo môže, alebo chce byť podnikateľom, ale podnikateľská činnosť znamená niečo viac, ale podnikateľské nastavenie voči životu, e, tam je dôležitá následovná kombinácia. Voľne, e, slobodne rozmýšľať, vedieť, e, vedieť riešiť problémy, byť inovatívny a byť ochotný podstúpiť riziko. A toto všetko je to, čo nám môže aj mladá generácia priniesť. Ja vám poviem jedno, že podnikateľská branža a podnika, podnikanie, tu, tieto vlastnosti sa dajú vidieť tak u učiteľov, ako aj u mnohých iných, pretože my uh, si musíme potom vypočuť uh, ich uh, idei a je dôležité otvorene myslieť, slobodne myslieť a e, mnohé, sú, existujú mnohé vynikajúce idei, ktoré chcem podporiť. Mimoriadne sa mi páčilo, keď ste povedali, že chcete prepojiť podnikanie a podnikateľov, že ja si myslím, a školy, že ja si myslím, že uh, Ehm, študenti skutočne potrebujú ehm, mať e, nejaké skúsenosti z toho skutočného života, ktorý je vonku za bránami školy. Ja si myslím, že je to dôležité a ehm, mať takéto vzdelávanie na školách. Tu je potrebné mať ale učiteľov, ktorí sú schopní takéto niečo e, študentov naučiť a študentov na ten skutočný život za bránami školy pripraviť. Ďakujem veľmi pekne. <clears throat> Ďakujem. Hm, sú ešte nejaké ďalšie otázky predtým, ako sa pokúsite na to odpovedať? Ďakujem. Ďakujem za tieto nápady. Ja môžem podporiť všetko to, čo Martina povedala. Predovšetkým je eh, nám v vo výbore pre zamestnanosť e, je pre nás dôležité hovoriť o mladých e, podnikateľoch, e, o ideách, ktoré sú prenositeľné a ktoré nejde, len, nejde vždy len o to založiť vlastný podnik, ale ide o i ale ide o idei. Existuje tzv. Jan Enterprise, to máme my v Spojenom kráľovstve, myslím, že to existuje aj v iných krajinách. Je to taká skupina 15-16 ročných, ktorí, chceli, ktorí um, si založili vlastný podnik. Vy ste hovorili o sociálnom prepojení, o sociálnych sieťach, sociálnom podniku. Um, nemusí to byť len sociálny podnik, ale môže to byť aj podnik, ktorý um, orientuje, sa orientuje na zisk. Ten e, Young, e, teda Young Enterprise System e, je to, že niekto je, niekto je tam v predstavenstve z mladých ľudí, niekto je finančný riaditeľ, niekto je manažerský riaditeľ a tak ďalej teda výkonný riaditeľ a oni vlastne, keď museli predložiť svoje ročné výkazy, ročné súvahy, potom sú tam podnikatelia a potom tam prídu podnikatelia z, z príslušného regiónu, ktorí to vyhodnotia a je to vynikajúca idea. Myslím, že Martina, môžem s vami ešte súhlasiť v jednom. My musíme vzdelávať aj učiteľov, pretože častokrát je tomu tak, že Uh, učitelia navštevovali svoju školu, univerzitu, potom sa z nej stali učiteľmi. A ona sa stále vlastne, oni sa vlastne stále stále eh, boli v tej istej atmosfére, v tom istom prostredí, ale my musíme, my musíme mm, chcieť mať učiteľov, ktoré majú aj také podnikateľské skúsenosti, ktorí eh, pracovali, ktorí vedia, ako je to vytvoriť, eh, roz, zhotoviť rozpočet, a ktorí vedia, aké prípadné, prípadné problémy sa môžu vyskytnúť, ako s nimi zaobchádzať, ako zaobchádzať so skúsenosťami E, ktoré sa um, tu vyskytujú. Ďakujem veľmi pekne. Áno, ja som si vypočul e, tieto veľmi zaujímavé prednášky. Myslím si, že boli tam určité podnety, ktoré môžu byť veľmi cenné pre mladých ľudí, ktorí sú e, momentálne pri tom sa orientovať v, v, po pracovnej stránke. Ja môžem potvrdiť, že my sme v Nemecku Nemecku, my v Nemecku máme veľmi dobré skúsenosti s praktikami mladých ľudí aby zistili, čo to vlastne je skutočne pracovať a pohybovať sa v podnikateľskej sfére. A potom samozrejme e, sú tu mladí ľudia, ktorí e, sa, sú veľmi iniciatívni, ktorí e, sú veľmi blízko praxi v rámci svojho vzdelávania a toto sa skutočne osvedčilo a myslím si, že to je model, ktorý by sa mal preniesť všade, pretože sa tak zvýšia šance mladých ľudí, aby mali skutočné, skutočne skutočne dobré odborné vzdelávanie a nakoniec e, je to výhodové aj pre e, podniky, pretože e, dostatočne včas vlastne spoznajú týchto mladých ľudí, ktorí môžu byť pre nich neskôr po ukončení ich vzdelania veľmi zaujímaví. Myslím, že je to dobré. Ďakujem veľmi pekne. Pani Lažaty. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Tak ak ako ma moji kolegovia povedali, ako povedala Martina Čapajová a pán, pán McIntyre. Myslím si, že je to skutočne vynikajúci projekt, pretože keď si e, to presne pozrieme, tak sa e, vytvára určité, určitý most medzi hodnotami zo vzdelávania a hodnotami zo skutočného pracovného života. Myslím si, že e, toto je niekedy veľmi rozdrobené. My sme to práve počuli od kolegov z, zo vzdelávacieho sektora to, e, to, to, e, to, čo ste hovorili, e, to platí pre učňov, ale nie pre všetkých študentov. Bude to fragmentované, alebo sa, im to, sa to k ním dostane neskoro. A preto je tento projekt veľmi dobrý. A tieto podnikateľské skúsenosti sa musia naučiť rovnako ako čítať a počítať. A myslím si, že od toho momentu, kde sa vo svete vzdelávania zdržiavate, toto musí byť niečo, čo musí byť eh, pre týchto ľudí úplne prirodzené. A ďalším, ďalšou výhodou tohto projektu je, že eh, učitelia budú potom povinní tieto podnikateľské skúsenosti tiež získať nadobudnúť. A toto nie je skutočne len praktikum, ktoré sa e, koná niekde špeciálne, ale ide, ale ide o prenesenie skúseností z podnikateľskej kultúry do vzdelávacieho procesu. Ide o to, čo sa e, naučíte, ide o trhovú prognózu, čo je toho návrh rozpočtu, čo je riziková analýza rizika, ako je možné riadiť týmy a tak ďalej. A toto sú všetko prenosné, uh, prenosné skúsenosti a danosti. A prejdeme teda k projektu, ktorý uh, práve jeho autor popísal. my vidíme, e, že tieto dva projekty sa vlastne doplňajú, pretože to, čo navrhujete vy, čo sa týka podnikateľských skúseností, to by sa, to by mohlo byť takou spoločnou platformou a to, čo je na tom dôležité, to sú tie diplomy, pretože tie diplomy, to je predsa tá, to, to, to záverečné zadozďučnenie a uznanie toho, čo sa nachádzalo na začiatku celého toho reťazca. A je veľmi dôležité, aby boli tieto schopnosti prenosné, aby sa dali sprostredkovávať a takto sa môže tá personálna mobilita v jednotlivých sektoroch podporiť. A vy ste tiež povedali, že je to najlepší spôsob sa sa brániť pred nezamestnanosťou a byť voči nej odolný. Všetky tie tri projekty sú skutočne výborné. Ja som nadšená. Mhm práve kvôli tomu aspektu, že e, sú tu dva projekty, ktoré sa orientujú skutočne na väčšinu obyvateľstva. Nie, že by som, nie, nie, že by som bola proti e, projektu pre utečencov, samozrejme, že nie. Ale tieto dva projekty skutočne e, sú orientované na veľké, veľké publikom a keď budeme, keď sa trochu posnažíme, tak určite nájdeme aj prepojenie s tým projektom pre utečencov. Myslíme si, že je dôležité, aby to nebolo uzavreté, aby tie školy neboli sami pre seba, univerzity, ale aby si našli interaktivitu s podnikateľským prostredím. Hovorí sa dnes, že prišli ste príliš neskoro na pracovný trh, potrebujete skúsenosti a preto potrebujeme túto integráciu, ktorú musíme podporovať. Vy máte konkrétne uh, návrhy, ktoré ste nám prezentovali, kde môžeme uh, začať úplne od začiatku od koreňov. Ďakujem vám za to. Ďakujem veľmi pekne. Pán Mata, ďakujem. Pani predsednička, áno. Ja môžem len potvrdiť a počeknúť to, čo ste práve povedali, že mladí ľudia môžu ukázať, čo mali, že aby sme mali ukázať, čo to e, má dočinenia s podnikateľským prostredím. To je fantastické, ale nemalo by to byť e, naša len pre, e, na mladých ľudí, ale týka sa to všetkých vrstiev obyvateľstva. Sú tu mnohí politickí zástupcovia napríklad, ktorí nepoznajú podnikateľa. Európska komisia je toho vynikajúcim príkladom. Európska komisia vlastne sa uzatvára pred skutočným reálnym životom napríklad e, vzdelávanie, sociálny jeden e, komisár pre e, konkurencieschopnosť, iný komisár. Máme vlastne štyri oblasti, ktoré v podstate sa doplňajú a za každým to, nemá, za každým to má v kompetencii niekto iný. Tuto, tieto oblasti keď dáte otázku jednému komisárovi na niečo, tak vám povie, prepačte, ale to nie je moje kompetencie, musíte sa opýtať kolegu. Ale takto to nefunguje. Keby sa podniky takto e, izolovali, tak by to viedlo k ich, e, k ich stroskotaniu. Takže my musíme aj e, dospelých niekedy naučiť, ako ten skutočný život funguje. A keby sme mali jedného jediného komisára pre takéto štyri dôležité témy, to by bolo fantastické. Je, sú tu vynikajúce idei, ale musím ukázať, poukázať na jedno. Ja pochádzam z podnikateľského prostredia, ale je tu mnoho, aj tu v tomto parlamente je mnoho ľudí, ktorí podnikateľské prostredie nepoznajú vôbec. Takže mali sme to preniesť aj do ďalšej spoločnosti, nielen k študentom, smerom k študentom. Chceli by ste na to reagovať? Áno, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem vám za otázky a komentáre. Ďakujem vám tiež za to, že eh, ste eh, voči mojej idei nastavení tak pozitívne, čo sa týka eh, môjho vzdelávania pre, ehm, pre učiteľov. Tu si myslím, že je pár prekážok, ktoré bolo treba zvládnuť. Jeden, jedna taká prekážka by spočívala v tom, že nielen žiaci a študenti sú vybratí, by boli vybratí z um, toho učebného procesu a išli by do tých podnikov, ale že aj podniky by prišli do školy, pretože práve podnikatelia by mohli navštevovať školy a tým aj poskytnutým školám určitý input v rámci vzdelávacieho systému a chcem súhlasiť s pánom Martanom, je to skutočne dôležité, aby sa otvorili tieto perspektívy. A mne sa veľmi páčilo, že ste e, prepojili tú ideu Arturovu a moju. Ďakujem vám za to. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Prvý a tretí projekt sú naozaj e, veľmi spojené. Iniciatíva juniorských úspechov v rozličných krajinách v Európe, v študentských spoločnostiach. Pani McIntyre hovorila o tejto skúsenosti, myslím, za posledných 10 rokov, kde mladí ľudia sa inšpirujú, vytvárajú vlastné firmy, riadia ich. To je dobrý začiatok. Ale horizontálny Ehm, podnikateľský, ehm, podnikateľské školenie. To ešte nemáme. Toto sú iba také čiastočné projekty, ehm, ktoré sa týkajú 15-16 ročných študentov. Trénovanie alebo školenia sú veľmi dôležité. Je to dobrá myšlienka rozšíriť to maximálne, hlavne teda nielen v špecializovaných sektoroch, ale všeobecne vo vzdelávaní, pretože mladí ľudia, ktorí majú nápady, to ich môžu neskôr využiť. E, môžu mať, získať finančnú podporu prostredníctvom rozličných európskych nástrojov, napríklad mikrofinancovanie, to je v dispozícii v mnohých krajinách, alebo podnikateľská cesta, čo podporuje Európsky sociálny fond v budúcnosti a mm, podnikateľstvo u utečencov, to je zaujímavé pretože existuje málo nástrojov, pilotných projektov, ktoré sa pripravujú a implementujú v rámci programu COSMO, sociálne inovácie, ktoré pomáhajú utečencov e, založiť si vlastné firmy, pretože oni, ako viete, nemajú prístup k pôžičkám bez určitých zárok, záruk a nemôžu teda využívať vlastné myšlienky, čiže podporujeme e, utečencov, aby zakladali svoje vlastné firmy, aby sa ľahko integrovali do spoločnosti. Všetky sa mi páčia tieto projekty, nie je jeden horší alebo lepší. Je dobré, že prichádzate s takýmito myšlienkami a uh, aj my takýmto spôsobom premyšľame. Ďakujem. Ďakujem. To bolo iba prvé kolo, teraz prejdeme do druhého kola. Artur, niekoľko myšlienok, možno nejaká kritika bude ohľadom Erasmus+. plus. Chceli by ste niečo zmeniť? Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Druhý návrh, ktorý predkladám, sa týka výzvy, e, ktorá je spojená s viadočným finančným e, e, rámcom. Erasmus Plus mal podporovať inkluzívnu učebnú mobilitu tým, že sa posilní podpora pre nadra, nadnárodné odborné školenia. Napriek dôležitým snahám, aby sa rozvinula táto charta a Erasmus Plus Mobilita v odbornom vzdelávaní zostáva marginálna, aj keď berieme do úvahy nedávne opatrenia, iba 17 všetkých príležitostí v Erasme v súčasnom plánova- plánovacom rámci. A napríklad v Rakúsku, mojej domovskej krajine, je iba 8 e, takýchto držiteľov charty. Zároveň Erasmus Plus a správa z roku 2016 ukazuje, že menej ako polovica zo 7100 projektov úspešne získalo financovanie v tomto roku. 97% e, sa týkalo vyššieho vzdelávania a tie získali e, toto finančné krytie. To je dôležité, keď sa pozrieme na, roč, na dlhoročnú históriu, e, históriu Európy, pokiaľ ide o odborné vzdelávanie. Snaha o podporu mobility by mala byť posilnená, tým sa rozšíria finančné zdroje v Erasme+, plus, otázky vzájomného uznávania, e, kvalita, transparentnosť sa riešia prostredníctvom Európskeho systému kreditov, Európskeho systému kvality a Európskeho rámca kvalifikácií. Európska únia by mala vyvinúť silný finančný záväznok, aby sa ukázala politická vôľa naplniť túto mobilitu. Prostriedky v Erasmus Plus by mal, mali zvýšiť úspešnosť aplikácií alebo žiadosti o projekt, aby sa posilnila táto mobilita. Zvlášť sa to týka pre tých, ktorí prichádzajú z chudobnejších pomerov. Musíme sa tiež vyhnúť takejto nepriaznivej situácii, aby, si sa zvýšila, aby sa zvýšila úspešnosť. Spoločnosti musia byť integrované do Erasmus+, e, do tohto ekosystému, takže sa zvýši počet signatárov tejto charty. Toto umožní aby e, projekty boli vhodnejšie, verejné konzultácie v rámci Erasmus Plus e, ukázali, že sú tu špecifické oblasti, kde je potrebné posilniť túto mobilitu a že problémy sú spojené s nákladmi. Aby sa podporila e, mobilita charty medzi podnikmi, financovanie musí byť zamerané na zamestnanosť pre takýchto mobilných učňov. Mladí ľudia sú proeurópsky vďaka príležitostiam ktoré Európska únia vytvára v ich životoch, aby sme im všetkým umožnili profitovať zo silného e, sociálneho európskeho rozmeru. Toto je príležitosť pre vás a využite ju. Ďakujem pekne. Ďakujeme. Slovo má pani Labaňová. Ďakujem pekne. Labajová, áno, ďakujem. Ako keby ste čítali moje myšlienky, ja som bola jedna z tých poslankyň, ktorí pred tromi rokmi začali s projektami pre nový Erasmus, pre um, IT školy a naozaj túto skúsenosť úzko alebo blízko poznám. Takže predovšetkým eh, boríme sa v Európe s tým, že máme rozličné systémy v európskych eh, krajinách. Takáto spoločná charta, ktorá umožní výmenu skúseností prostredníctvom mobility, prostredníctvom Erasmu v rozličných eh, krajinách by bolo výborné. Z mojich skúseností v mojej krajine, v Českej republike, sme veľmi napojení na Nemecko vývoz, ekonomika, obchod, investície, ale duálny systém v Nemecku by nebol vhodný pre české vzdelávanie. Takže musíme sa pozrieť na vašu krajinu, na Rakúsko, keďže to je odlišný spôsob duálneho systému, čiže tam by sme mali začať. To je naozaj výborné. Mám tri veci, ktoré si myslím, že sú ťažké v rozvoji týchto vecí v Erasme. Najskôr vzájomné uznávanie, vy ste to spomínali, čiže mali by sme pracovať aj tu na tom v Európskom parlamente. Po druhé, jazyky. Učenie sa jazykov nie je také bežné ako učenie jazykov na univerzitách. Takže toto je možno niekedy problém, s ktorým sa boríme. Mali by sme vynúť väčší tlak na tie jazyky. A tretí problém, prakticky možno niekedy študenti nevidia to, že niekto, kto je medzinárodný projektový manažér na ich úrovni, chýba tam proste táto administratívna sila, ktorá tieto problémy, tieto projekty pokrie. A to je posledná veta už. Keď tu bola prvá výzva na VIT e, Erasmus, tak ja som poslala osobné listy 750 školám v Českej republike a chcela som, aby túto informáciu mali. Je tu nová výzva, mali by ste sa uchádzať a výsledok bol, že skoro všetky poprosili o konzultácie v ich žiadostiach, keďže nemali projektové manažera na školách, čiže musíme vyriešiť aj túto úroveň, aby to bolo jednoduchšie pre školy um, podávať uh, projekty. Ale naozaj výborná myšlienka. Artur, myslím, že by ste mali pracovať so mnou. Ďakujem. Slovo dávam pánovi Dečovi. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja by som chcel pozdraviť od kolegyne Agnes Jungerius, ktorá dnes je, sa vyjadrila k tejto téme na tieňovom zasadnutí, pokiaľ ide otázku rozpočtu, že toto by sa, tento by sa mal zdrojnásobiť, tak toto je aj stanovisko sociálno-demokratickej frakcie. Myslím, že je to výsostne dôležité práve pokiaľ ide o vzdelávanie Treba tam viac investovať práve tým, ktorí robia nejaké normálne vzdelávanie, aby jednoducho mali možnosť sa vymaniť z toho všedna svojho. Hovorili ste o tej tradícii, ako sa vzdeláva v Nemecku. Ja si myslím, že tá myšlienka cestovania mladých ľudí v Európe, že to treba vnímať pozitívne, ak to budeme podporovať, ak to zabudujeme do vzdelávania ľudí od samého začiatku a jasne poukážeme na to, že aj časti vzdelávania sa dajú získať aj v susedných krajinách a že tá výhoda je vlastne, že sa dá skompletizovať to vzdelávanie v susedných krajinách, tak ja si myslím, že by bolo dobre, ak by ste sa možno sústredili aj na to, až do akej miery podniky, sociálni partnery, odbory, ako sú do toho zaangažovaní a my jednoducho musíme mladým ľuďom od samého začiatku dať tú možnosť, aby sa podporovali takéto programy a treba to ich vzdelávanie čo možno najširšie koncipovať aj jazykovo, aby sa to organizovalo vo všetkých európskych krajinách, Myslím, že treba sa zamyslieť nad tým, ako by sme sa mohli zblížiť, pokiaľ ide o preuznávanie diplomov alebo časti vzdelávania na to, aby sme mali pozitívne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 Je to výborná príležitosť eh, mhm. diskutovať o týchto veciach. Mhm. Sú rôzne štúdie, pokrývajú tieto otázky. Takže otázka vzájomného uznávania a eh, systémov získavania eh, rozličných znalostí je zásadná, ale zároveň chcem zdôrazniť, že tie fakty, ktoré som vám predstavil, ukazujú, ako znevýhodnení sú títo poskytovatelia <clears throat> vo financovaní. E, sú to teda čísla, ktoré nemôžem teraz povedať, ale je veľmi dôležité to povedať, že tí, ktorí sú súčasťou e, charty mobility, majú úspešnosť 97,8 e, pri svojich projektoch. Môže to znamenať, že je to otázka peňazí, ale zároveň aj to, že žiadosti sú nedostatočné, že je tu málo informácií pre tých, ktorí nie sú súčasťou Erasmu Plus a tohto ekosystému, že musia byť integrovaní. Mm, prečo je to dôležité? Je tu e, tá perspektíva sám seba rozvoja, učenie sa jazykov, možno kľúčové kompetencie a soft skills, ale je tu aj z, je veľmi dôležitý rozmer z politického hľadiska a to, je, to sú tí, ktorí predčasne ukončia školskú dochádzku jeden z desiatich v EÚ mladých ľudí nemá vyššie vzdelanie, má teda nižšie ako strednoškolské vzdelanie a polovica mladých ľudí medzi 16 a 19 rokmi sú v odbornom vzdelávaní. Čiže tento projekt preskúmava dôvody, prečo ľudia predčasne odchádzajú zo škôl. A e, jeden z dôvodov je, že majú nedostatočný profesionálny prehľad a, prof- a osobnú motiv- motiváciu, aby pokračovali v ďalšom vzdelávaní. Čiže perspektíva e, cestovať do zahraničia, vyvie- rozvíjať sa ďalej ako súčasť štúdia by mohla pomôcť vyriešiť ostatné veci, ktoré možno nie sú ani priamo spojené s rozvojom schopností a znalostí. Ďakujem. Pani Moran Šartie. Pani predsedníčka, ja by som nebola vystúpila, ale Artur povedal niečo veľmi dôležité. A síce, že veľmi často systém Erasmus Plus je vyhradený mladým, ktorí sa vzdelávajú. Ja sa snažím podporovať geografickú mobilitu pre mladých, ktorí um, ukončia vzdelanie bez kvalifikácie. Prvá vec, ktorá je veľmi dôležitá v tejto mobilite, je hrdosť na samého seba. A toto je základ, na ktorom môžete budovať potom vzdelávanie pre mladých, ktorí vychádzajú zo škôl bez kvalifikácie. Toto je prvý prínos programov mobility v Európe. Či už ide o akýkoľvek z týchto programov, ľudia bez kvalifikácie s nízkym sebavedomím. sa musia mobilizovať v akomkoľvek sektore, aj keď nehovoria nejakým cudzím jazykom. <clears throat> Ľudia z stredného Francúzska išli do Grécka, do Španielska, do Litvy, bez toho, že by hovorili tamojším jazykom a vrátili sa hrdí na seba samých. Snažili sa pokračovať vo vzdelávaní a na konci mali e, veľmi dobré nápady na projekty, čiže toto je dôležité. Musíme sa teda o to opri- opierať. A druhý bod – nehovoríte dostatočne o kandidátoch. Mobilita e, vyvoláva strach u všetkých. A tí, ktorí odstrania tento strach, tu je potrebné zdôrazniť to, že všetci, ktorí absolvovali Erasmus alebo program profesionálnej mobility, geografické mobility, pardon, sa vrátili eh, mm, bohatší. Je tu taký akceleračný mm, faktor. A toto sú mladí, ktorí lepšie odolávajú nezamestnanosti, pretože geografická mobilita znamená aj profesionálnu mobilitu. A mm, tu treba využiť pozitívne argumenty, aby Viac mladých ľudí sa zúčastňovalo na týchto programoch. Erasmus, Erasmus+, Plus, môžete to spomenúť pred kýmkoľvek, všetci to poznajú, všetci o tom počuli. Nie len, že je potrebné navyšovať rozpočet, tak ako sa to aj deje, pre mňa je to rozpočtový riadok, ktorý musí byť veľmi veľký, keďže prínosy pre zamestnanosť sú dlhodobé. Využívať tento nástroj pozitívne, aby sme získali viac kandidátov pre tieto programy. Ďakujem. Myslím, že dám slovo Gimet Dešo. Máte slovo. Ďakujem pekne. Moja druhá myšlienka je vytvorenie Európskeho podnikateľského programu pre e, utečencov. To je taký inkubátor pre utečencov, ktorý poskytne utečencov usmernenia, ako sa vytvárajú firmy v európskych krajinách Ehm, získajú podporu, ako sa uchádzať o európske financovanie, administratívnu právnu podporu pre svoje projekty. Takéto inkubátor zaintegruje utečencov do spoločnosti nielen zamestnaním, ale aj posilnením udržateľných nástrojov zamestnania pre utečencov. Tiež sa bude diverzifikovať európsky podnikateľský trh, jedna z najdôležitejších otázok, je nerovnosť eh, hospodárskych ekonomických príležitostí, podnikateľský stvo je mm, efektívny nástroj na mm, podporu podnikania. Žiaľ, pre utečencov v Európe je tu obrovská prekážka a nevýhoda, ktorý, ktoré čelia nemajú prístup do mnohých oblastí, prístup k podnikaniu, k investičným sieťam, aby mohli začať podnikať, nemajú prístup e, k administratívnym e, a procedurálnym nástrojom, e, čelia mnohým prekážkam, menej poznajú právne postupy a je tu riziko, že budú robiť chyby. Tiež nemajú prístup k zdieľaniu znalostí, Biznis inkubátor e, preklenie túto medzeru a zvýši aj úspešnosť týchto podnikov. Ehm, je tam 87 úspešnosť e, a podniky majú iba 44 úspešnosť bežne. Snažíme sa o spoluprácu s utečencami vo svete a, a mm, Vysoký úrad pre utečencov začal pracovať eh, s krajinami Južnej Ameriky, kde sa vytvárajú príležitosti pre utečencov, pre miestne spoločenstva aj v znevýhodnených eh, vrstvách. Sú tiež programy v Európe, ktoré eh, začínajú pokrývať Norsko, viac ako 60 podnikov, Poskytujú sa kurzy, príležitosti pre vzdelávanie, aby mohli rozvíjať svoje schopnosti a okrem toho um, Takéto podniky sú nástrojom pre vytváranie väčšej rovnosti, väčšej inkluzívnosti, príležitosti zamestnania pre ostatných utečencov. Je to tiež úspešný nástroj na boj proti diskriminácii proti týmto obyvateľom. Bola som svetkom takéhoto úspechu s, e, s, s pánom Dihajatom, ktorý je môj spolupracovníkov, je to by, tiež utečenec a e, je to veľmi prospešné pre utečencov Eh, je tu snaha podporovať utečencov a a takéto podniky preklenúť medzeru, ktorú som spomínala predtým. Niekedy sú tieto medzery neviditeľné. Je to odrazový mostík, ktorý vlastne získava uh, alebo navyšuje kapacity v týchto spoločenstvách. Dnes sa to financuje e, investormi zo Silicon Valley. Pre mňa je to potvrdenie toho, že aby tieto kapacity rástli, aby to, profit, aby to prospievalo spoločnosti, je treba ísť práve týmto smerom. Tento program inkubátorov umožní prístup k rozličným benefitom, ktorí urýchlia tento proces, napríklad poskytovanie kancelárských priestorov, prepojenia a umožní to vytvárať nové pracovné príležitosti, znižovať prekážky, ktorým e, utečenci čelia, budú to ekonomickí hráči v nových e, spoločnostiach a zvyšuje sa diverzita európskeho podnikateľského priestoru. Na záver, túto myšlienku vám predkladám dnes, pretože si myslím, že takéto podniky utečencov sú vzájomne prospešné pre vzťahy medzi utečencami a ich e, hostovskými krajinami. Ďakujem. Mr. Detjen? Ich bin ähm, eigentlich äh, begeistert von dem. Ja som vlastne skutočne nadšený tými uh, ideami, ktoré sme si to vypočuli, pretože si myslíme, že je to obrovský potenciál, ktorý nám je tu k dispozícii, ktorý sme nevideli a ktorý musíme ale využiť pre Európu. Uh, od uh, podporiť e, ľudí, byť uh, podnikateľsky činný a podporiť ich v ich odvahe sa hospodársky osamostatniť, ekonomicky osamostatniť a nečakať na nejakú pomoc, ale urobiť to s tými s tými schopnosťami, ktoré už majú. Myslím si, že všetci budú v stave sa možno trošku s tým nejakým adventure capital alebo s niečím, s nejakým startupom toto zrealizovať. Považujem tú ideu za ideálnu a aj Twitterbox považujem za fascinujúci. Uh, a práve, že je to prepojené s tými schopnosťami, ktoré prinášate. Myslím si, že máte skutočne pravdu. Existuje množstvo znalostí a schopností, ktoré idú na tento rámec a musíme o tom hovoriť, ako by sme mohli takéto projekty alebo modely podporiť a posunúť ich dopredu. Je to pre mňa skutočne fascinujúce a ďakujem za všetky tieto impulzy. Thank you. Do you want to answer, react on Ďakujem pekne. Chcete na to reagovať? Veľmi stručne. Bolo by treba hovoriť o týchto projektoch dlhšie. Myslím si, že treba ešte urobiť veľa výskumu. Nemáme dosť čísiel, pretože tie sa menia, napríklad v Spojenom kráľovstve 20 utečencov má vyššie vzdelanie a napriek tomu je tá nezamestnanosť vysoká. Je tam veľa príležitostí, ktoré nevyužívame. Rada by som o tom hovorila oveľa viac. Pani Moran Chartier. Je, j'embraye directement euh, sur nadviažem na to, čo tu bolo povedané. Mne sa tiež páčia tie myšlienky, ktoré tu vy navrhujete. Pozrime sa teda na to, ako veci sa majú v súčasnosti. Mám preto otázku, ktorá ma zaujíma. Je to teritoriálna otázka. Častokrát centra utečencov sú, ako to bolo povedané, v malých mestách. Tie príjmacie centra. Nebýva to vo veľkých mestách. Ako by sme možno dali do súladu takýto inkubátor s tým rozšírením teritoriálnym utečencov? krajine, kde ja bývam, Francúzsko, tie centra utečencov sú veľmi rozšírené. Tie inkubátory sú skôr v univerzitných mestách alebo vychádzajú z technologických sietí, podnikov, ktoré sú oveľa viac sústredené. Takže Zamýšľali ste sa už nad systémami vzdelávania dištančného, ako by sa dali riešiť tieto problémy. že tie inkubátory skutočne sú napojené na tie urbárne centra a univerzity. je takáto politika výlučne v rukách veľkých miest. Nám ide o to, aby všetci z toho mohli profitovať. Zamýšľali ste sa už nad stratégiami, ako sa tento geografický problém dá riešiť? Ide tu o možnosť urobiť z tejto nevýhody výhodu, využiť našich lokálnych mentorov, aby participovali na týchto programoch a prepojili tých, ktorí chcú začať takéto programy, aby sa našli mentory. Myslím, že ideálna situácia by bola, že by peniaze mohli prísť aj z európskych peňazí. Áno, myslím si, že ide o výhodu,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 Vzdelávacie inštitúcie by mali poskytovať možnosti vzdelávania v súčinnosti s miestnymi komunitami, aby poskytli budúcnosť pre mladých ľudí a riešili nezamestnanosť mladých. Navrhujem, aby Európska únia a granty pokrývali práve náklady vzdelávacích inštitúcií, pokiaľ ide o takéto formy vzdelávania. Je to ambiciózne rozhodnutie zamestnať mladého človeka bez vzdelávania. Nie všetci však zamestnávateľia sú takíto odvážni. A prečo by človek bez skúsenosti mal nahradiť skúseného pracovníka? Mladí ľudia musia získať skúsenosti a musia takto nadobudnúť väčšiu atraktívnosť pre zamestnávateľov budúci zamestnávateľ musí vedieť, že mladý človek má určité skúsenosti. Toto bude výhoda pre všetkých, ktorí momentálne majú problém s hľadaním práce. Učňovské obdobie sa dá vnímať ako súčasť tejto schémy vzdelávania. Je dôležité, aby sme vychádzali z toho, že čo sa dá v tejto oblasti urobiť formou pomoci. Môže sa to môže sa to takýmto spôsobom podporovať. To znamená, že niektoré formy učňovstva by trvali dlhšie, iné kratšie a pokiaľ ide o perspektívu podnikov, ktoré by takto spolupracovali. Títo účni by boli neplatení, čím by to jednoducho bolo ešte atraktívnejšie pre podniky. Mám priateľov v Švédsku a Nemecku, ktorí vedia, čo chcú robiť vo svojej kariére práve na základe takéhoto učňovského pobytu. Takže netreba zvyšovať počet nezamestnaných. Tento projekt by pomohol aj tomu, aby ľudia objavovali, čo chcú robiť. Dá sa to dosiahnuť podporou, dotáciami do vzdelávacích inštitúcií, ktoré chcú poskytnúť takúto príležitosť. Ďakujem pekne. Ďakujem. Aj komisia sa chce vyjadriť, nech sa páči. Ďakujem. Hovorili sme o tom, že tie projekty sú veľmi zaujímavé, už aj ich nadpisy. A For all your ideas that you presented today, we need partnerships. For almost everyone we need partnership between education. My potrebujeme tieto partnerstva medzi vzdelávacími inštitúciami a medzi tými, ktorí pripravujú politiku v tejto oblasti. Ide tu o čo možno najväčšie rozšírenie týchto fóriem učňovstva. Je to súčasť tejto mladej iniciatívy nezamestnanosti mladých, aby sme pomohli v zamestnanosti. Treba sa pozrieť na to, aby sa identifikovali oblasti, ktorým sa mladí ľudia chcú neskôr venovať. Treba poskytnúť finančnú podporu tým, ktorí poskytujú takéto učňovstvo, aby sme jednoducho mladým ľuďom sprostredkovali to, že čo to znamená mať tú disciplínu, chodiť každý deň do práce, aby mali rutinu, pokiaľ ide o každodenné aktivity. Takže toto je veľmi dôležitý krok. Máme Európsku alianciu pre učňovské vzdelávanie. Máme tu veľké množstvo podnikov, Uh, ktoré sa tomuto venujú a napríklad vo Viedni pred desiatimi dňami sme mali, sme mali súčasť týchto projektov, kde podniky mohli sa informovať o tom, čo to znamená zabezpečiť takúto formu vzdelávania mladým ľuďom.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 specialists. Takýmto spôsobom treba zabezpečiť e, formu a dohľad takýchto projektov a či už ide o 3 až 12 mesačné kurzy a toto môže prehlbiť pochopenie toho, že kde tí mladí ľudia chcú v budúcnosti smerovať, ale môže ich to aj inšpirovať, akým spôsobom by sa chceli ďalej vzdelávať. Uh, this will be one of the very important changes of the future Erasmus program for the future. As well, uh, the European Social Fund is providing even now, but uh, it's committed for the future as well. Aj Európsky fond v budúcnosti sa zaviazal, že bude podporovať takých, ktorí pochádzajú zo znevýhodnených uh, spoločenských vrstiev a aj tie súčasné programy, ktoré máme, poskytujú vzdelávanie alebo granty pre mladých ľudí, ktorí by sa takýmto spôsobom v budúcnosti chceli vzdelávať. Takže Európsky sociálny fond aj naďalej bude podporovať takéto formy vzdelávania, rekvalifikácií. Takže to je všetko. Ďakujem pekne. pani Moran Šartie, potom pani McIntyre. Ďakujem pekne, pani predsednička. Počuli sme tu vynikajúcu prezentáciu týchto projektov, ktoré tu máme a ja sa teším, že som počula aj o vašom projekte ohľadne tejto témy, pokiaľ ide o výber oblasti, v ktoré sa títo mladí ľudia môžu neskôr vzdelávať. Musíme sa všetci viac snažiť, práve pokiaľ ide o program rozvoja poznatkov o súčasných profesiách, aby sme sa lepšie vedeli zorganizovať, pokiaľ ide o vzdelávanie. To znamená, ide tu o také mentálne zastúpenie, tých profesí, ktoré už sú zastaralé. Alebo ich zastúpenie v takej podobe, ako existovali v minulosti, v predchádzajúcich generáciách. Takže mladým ľuďom treba ukázať, tým, ktorí sa chcú v týchto oblastiach ďalej vzdelávať, treba im ukázať, že sú tu ešte informácie, ktoré by mohli formou orientácie zabezpečiť lepšie informácie o atraktívnosti niektorých profesí, tak ako sa tieto vyvíjali. Profesie sa menili, vyvíjali a my musíme poukázať na aktuálnosť toho, čo tieto profesie v súčasnosti predstavujú. Takže ja si myslím, že tu je také prepojenie kultúrne ohľadne toho, čo sú tieto profesie, akým spôsobom môžu tieto sa ďalej rozvíjať. Takže ide tu o to, aby to, táto podpora skutočne išla tým smerom, ako ste to vy navrhli. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne pani McIntyre. Ďakujeme pekne. Myslíme si, že je veľmi dôležité aby sme tu mali lepšie prepojenia medzi podnikmi na jednej strane a vzdelávacími inštitúciami na strane druhej. Krátkodobé školiace programy alebo nejaká skúsenosť pracovná, jednoducho to tu nemáme. Kto to organizuje? To nie som si celkom istá, možno by ste sa k tomu vyjadrili. Ja si myslím, že treba využívať také orgány ako napríklad obchodné komory na to, aby tieto sa zhostili trochu zabezpečovania pracovných skúseností, aby apelovali na podniky, aby apelovali na podniky, aby jednoducho sa tieto veci sprostredkovali. Avšak ja si myslím, že keď niekto chce, tak nájde tie možnosti. Predovšetkým, ak sa pozrieme na to, čo povedala Elizabeth Moran Chartier, pokiaľ ide o to, ako sa menia pracovné otázky v súčasnosti, nie je tu takisto žiadne prepojenie častokrát medzi tými témami, ktoré sa pokrývajú na školách, angličtina, história, matematika a nie je tu prepojenie s tou prácou pre mladého človeka, že čo to je, čo by títo mladí mali študovať na to, aby sa dopracovali k takejto kariére. Ja si myslím, že treba tieto prepojenia ešte zjednodušiť pre mladých ľudí na to, aby títo o tom vedeli viac. Takže tá vaša myšlienka, že treba mať väčšie skúsenosti, to sú dobré pripomienky, ale praktický dosah, to je skutočne niečo, na čo sa treba sústrediť. Thank you all, uh, sitting up here and sitting down. Ďakujem vám všetkým za to, ktorí ste sa zúčastnili tu a všetkým tým, ktorí sedia na publiku. Dovolte mi, aby som vás upoznila na skutočnosť, že e, táto skutočnosť, ako aj vaše úvodné slova, e, sa budú nachádzať na web stránke Európskeho parlamentu, takže je web streaming, takže vás počuje um, viac ľudí, ako sedeli dnes v sále a vypočuli si diskusie uh, s veľkou, uh, s veľkou pozornosťou. Ja dúfam, že sa toto, z tohto vytvorí tradícia tak, aby sme sa tu v budúcnosti stretávali častejšie. Ďakujem vám ešte raz za to, že ste sa, že ste nám odpovedali na otázky a že ste sa s nami podelili o svojich hodnotách a predstavách, o vašich vlastných predstavách o tom, ako by mohla vyzerať budúcnosť, respektíve ako by ste vy videli e, túto budúcnosť. Takže je to... Um, ďakujem vám tiež za detálne odpovede na vaše otázky. A e, my sme sa vás skutočne pýtali na to, čo ste robili a čo by ste ešte robiť chceli. Ďakujem vám veľmi pekne. Dobre, budeme pokračovať s ďalším bodom na našej agende. A, a na, máme tu prezentáciu štúdie um, s titulom s názvom Boj s chudobou detí právna témati- základná tematika. Ja sa veľmi teším, že tu môžem privítať pána Grigoliusa Cukersa, ktorý pracuje na tejto téme. A to. Mm-hmm práve pri Európskej, v Európskej agentúre pre ľudské práva. Pán Cukers, nech sa páči. Máte slovo? Jednoducho. Začnite so svojou titulkou a potom nám povedzte o podrobnostiach. Ste tu srdečne vítaní, nech sa páči. Dobre, ďakujem veľmi pekne a dovolte mi poďakovať sa vám za vaše poznanie. Ďakujem vášmu výboru za príležitosť predstaviť tu u vás našu správu o, o, o boji proti chudobe detí a je to otázka základných práv. Takto, toto je titul. A samozrejme mi dovolte poďakovať taktiež za vašu podporu našich, našej veľmi dôležitej agentúre pre ľudské práva, základné práva. E, ja sa pokúsim poskytnúť vám takisto prehľad o obsahe, obsahu. Mohol, môžete e, samozrejme povedať niečo o práv, môžeme si niečo povedať o právnom rámci, o postupe proti e, tej eh, chudobe detí, aké mravné základy máme na základe európskeho práva a na, a, na akých základoch sme my vypracovali túto eh, našu správu. Teda tu je tá správa pre tých, ktorí um, toho nepoznajú, ja to dám pani predsedničke na našej web stránke. Máte všetky tieto informácie. Dúfam, že tá technika funguje. Áno, skutočne. Áno. 17. oktobra sa táto správa zverejnila. To bolo tiež uh, Svetový deň proti uh, chudobe. Na tento deň sme uh, takmer sme čakali teda túto správu sme vypracovali takmer rok, potom ako Európsky parlament zadal túto zadal túto štúdiu, takže máme tu ciele, máme tu odporúčania, máme tu rámcové, máme tu rámcové informácie k, ku všetkým ostatným. Všet, budem stručný, lebo všetci sú už unavení. A čo je teda vlastná tá téma? Aký Takže robíme osvetu pre veľké množstvo detí Chudoba je realitou pre teda veľké množstvo detí, je to dôležité a Európa teda nemá takisto bez situáciu bez chudoby, práve pokiaľ ide o mladých ľudí. A ja by som na tejto diskusie chcel prispieť do viac sociálnej Európy, pokiaľ ide o práva detí. A našim východiskom je to, že nemôžeme mať sociálnu Európu, pokým neurobíme niečo efektívne proti práve chudobe detí. Sociálnu Európu nemôžeme mať, keď máme 25 miliónov detí, ktoré sú pod hranicou chudoby. A jeden z takých kľúčových messageov je, že chceme túto snahu bojovať proti chudobe. To nie je iba to nie sú iba politické priority. Viaceré deti v Európskej únii žijú teda v rodinách, kde sú problémy so splácaním služieb a tovarov a musia platiť teda za počítače, dovolenky a tak ďalej. Samozrejme za rôzne služby, za auta, telefóny, za dovolenky. Toto všetko si mnohé domácnosti nevedia dovoliť, nemôžu dovoliť. A napriek je tomu tak, že čím ďalej, tým viac detí môžu celkom dobre bývať v dobrých podmienkách s tečúcou vodou, s elektrinou a tak ďalej. A Tieto deti majú dobrú stravu, ale je množstvo rodín, ktorí nemajú do možnosti. A sú to deti, ktoré nemajú dostatočnú výživu. Jeden deň, jedno dieťa minimálne v Európskej únii je ohrozený. A najmenej jeden z, jedno z troch detí podlieha, um, podlieha teda chudobe. Teda buď sú pod tou hranicou chudoby podľa Eurostatu, alebo uh, musia žiť z, v materiálnom nedostatku, alebo žijú v domácnostiach, s, um, kde nemajú prístup do, na trh zamestnanosti a za posledný čas je tento trend trošku e, pozadu. Mm, a čo sa tohto týka, Eh, hospodárska kríza bola v roku 2012 veľmi eh, zlá, odvtedy je tomu lepšie a od tohto času, od roku 2012, sa tie indikátory dokonca zvýšili na 78%, eh, ale Eurostat priniesol čísla v tom čase, ktoré podľa ktorých je toto číslo 4% nižšie a napriek tomu je to číslo vysoké. A deti, ktoré žijú v chudobe, je, tie sú e, Tých, e, tých je viac, ten počet je vyšší ako e, celková hranica chudoby v, u dospelého obyvateľstva. Z toho nám vyplýva, že deti sú chudobou postihnuté viac ako ľudia od, po 18. roku života. Ešte ďalšia téma, ktorá je taká zásadná. Tu sú veľké rozdiely medzi um, členskými štátmi napríklad. Napríklad v Rumunsku je veľký počet detí ohrozených chudobou, v Grécku, Taliansku, Španielsku, tam je tá sadzba okolo 30 a niektorí A možno, že a, a sú tu aj deti a, s migrantským pozadím a tieto deti sú ešte ohrozené viac ako deti z tej majoritnej časti obyvateľstva. Potom sú tu ďalšie faktory, ktoré prichádzajú do úvahy, napríklad pokiaľ žijú tieto deti, keď, ide, e, keď sú to deti, ktoré žijú v neúplných rodinách, to znamená, keď ide o rodičov, ktorí samotní e, vychovávajú e, svoje deti, tu je viac víziev, ktorým, sa, ktorým musia títo rodičia čeliť a my um, sme zistili, že čím vyššia je úroveň vzdelania, čím nižšia pardon, je úroveň vzdelania, tam vyššia je, je ohrozenie detí chudobou. No, a potom tu máme, tu máme vlastne vizuálne zobrazenie našich výsledkov, výsledkov našich štúdie. Čo, ako sme to mohli interpretovať? E, vyzerá, vidíme tu niekoľko krajín, kde je e, tá chudoba detí najvyššia. Ja som to predtým vysvetľoval a, a to je skutočnosť, že v niektorých krajinách a tie kvóty sú jednoducho vyššie ako v iných e, krajinách. A tie krajiny sú v lepšej situácii. Tu vidíme porovnanie medzi deťmi so, toho, z, toho, z tej majoritnej časti obyvateľstva medzi rómskymi deťmi. A tieto deti sú z členských krajín Európskej únie. Bola to anketa 2015-2016 sa robila a tu vidíme medzi iným, tu sme medzi iným merali chudobu a to aj v rómskych, v rómskych domácnostiach, ako aj v domácnostiach migrantov a tieto čísla sa vzťahujú na rómske domácnosti. A vidíte, že tie čísla sú skutočne markantné. Viac než 50 rómskych domácností podlieha v zmysle našich účastníkov Eh, sú podľa eh, účastníkov našej štúdie eh, ohrozené chudobou. To je skutočnosť. No a prečo potom hovoríme, že mm, boj s chudobou detí je tematizovaný, ktorý má dočinenia s právnymi podkladmi, pretože v základ, Charte základných ľudských práv Európskej únie garantuje deťom právo na ochranu, ktorú potrebujú na, svo, na garantovanie svojho uh, rozvoja a hovorí sa tu o európskych zmluvách, je to vlastne obligátne pre celú Európsku úniu. Uh, a sú to kompetencie, ktoré je potrebné aplikovať a pre členské štáty z toho vyplýva, že je to v práve v politickej oblasti obligátne, kedy musia zrealizovať a aplikovať e, legislatívu v tejto oblasti. V medzinárodnom porovnaní to vyzerá tak, že všetky členské štáty Európskej únie je to pravde, podobne eh, jedna z malých eh, konvencií, jedna z mála konvencií OSN, ktorá bola ratifikovaná všetkými členskými štátmi. To znamená, že všetky členské štáty ratifikovali eh, konvenciu OSN o právach detí, kde sa hovorí o veľmi um, taxatívnom zozname práv detí, medzi iným o tých, ktoré e, spadajú pod boj s chudobou detí. E, v článku, myslím, 4 napríklad sa hovorí o práve každého dieťaťa na adekvátne nevzdelávanie e, Členské štáty sú Eh, povinné eh, plniť právne a legislatívne povinnosti a úlohy, ako viete, a v rámci toho zmluvného systému Európskej sociálnej charty v Európskej rade to vyzerá ale tak, že nie všetky členské štáty eh, sa snažia rovnako a tu v tej Európskej sociálnej charte nemáme všetky členské štáty EÚ, ktoré by ju boli ratifikovali. Napriek tomu je táto charta je táto charta a tak povediac a teda obsahuje, e, tak povediať, správne ustanovenie napríklad členský, e, napríklad členskú, e, článku 17 Európskej charty sociálnej charty a, a hovorí sa tu o ochrane rodiny a dieťaťa. E, ktoré potrebujeme zabezpečiť ešte niečo v právnemu rámcu. Samozrejme je to tak, že v skutočnosti hlavne tie kompetencie, e, tieto kompetencie spočívajú predovšetkým na členských štátoch. To znamená, že tá práca, ktorú, e, je to práca, ktorú musí EU a ja zrealizovať národné agentúre a na, národné agentúry a národné a, orgány. Táto práca je mimoriadne dôležitá a rozhodujúca, ale napriek tomu Európska únia taktiež má má určité kompetencie, ktoré sú veľmi dôležité a vzťahujú sa na to, že členské štáty musia svoje, čin, svoju činnosť doplniť na politickej a sociálnej úrovni. A my sme hovorili o skutočnostiach a teraz si povedzme, ako zareagujeme na tú skutočnosť ako Európska únia. Nuž, tu existujú je Eh, odporúčanie z roku 2018 pre eh, deti. Je to soft law nástroj samozrejme, ale je eh, odhlasovaný Európskou komisiou, ale je veľmi dôležitý, pretože nastavuje isté mantinely, pokiaľ ide o detskú chudobu. Tieto hm, odporúčania majú tri piliere. Ide o to, ako možno zagarantovať, aby nemali a rodi, aby rodičia mali prístup k dostačujúcemu príjmu a k primeraným sociálnym plneniam. To je prvý pilier. Druhý pilier to je prístup rodičov k zaplatiteľným, a, zaplatiteľným službám mm, predtým to boli školské zariadenia, teda aj včasné um, školské zariadenia pre deti, takisto medicínska starostlivosť a takisto právo detí zúčastniť sa na všetkých týchto procesoch, napríklad časti aj na rozhodovaní o primeranom konzultačnom procese dnes ráno bolo po jedno podujatie v tejto budove, mm, pretože dnes je deň, Svetový deň práv detí a my sme tu hovorili o veľmi za... Zorganizoval sa, pardon, veľmi zaujímavý deň na tému práva detí a takisto sa tu hovorilo o participácii mm, detí na tom rozhodovaní. Hovorila sa o tom, diskutovala som veľmi dlho a e, získali sme vlastne celé tie diskusie zo pár veľmi zaujímavých rozhodnutí a záverov. Môžeme sa teraz posunúť. Mm, musím povedať, že táto správa nehovorí len o tých opatreniach a politickom rámci a analýze, ale ide aj o politické nástroje, ktoré máme k dispozícii na to, aby sme sa tomu venovali, ako napríklad Európsky semester, ako prvý nástroj. Tu sa o, tu sa hovorilo doteraz rád málo o právach detí a e, detskej chudobe, ale vieme, že <clears throat> starostlivosť o deti, zdravie a tak ďalej sa tu hovorí, o tom sa tu hovorí, pána. A, ale menej o tých predchádzajúcich aspektoch a konkrétne um, odvolávky na deti tu viac menej chýbajú. V roku 2018 sme mali vlastne len jeden dokument, ktorý sa, pra, ktorý sa priamo zaoberal právami detí potom e, sa tu hovorí o financovaní. V našej správe sa pokúšame hovoríme o návrhoch komisie v rámci MFR, snažíme sa ich analyzovať a aj tu máme ešte zo pár veľmi mm, mm, dobrých elementov, ako sme mohli konštaktovať napríklad sociálnejšiu Európu. Je to dôležité, je to MS Plus a takisto regionálny fond SF. Tam máme explicitnú odvolávku na deti, na a ich a, chudobu, na ich sociálnu exkluziu. Tu sa navrhujú nové nástroje zapracovať do systému kondicionality práve eh, v rámci boja s chudobou detí a tak, aby bol prístup do financovania z Európskej únie. Áno, samozrejme, myslím si, že v tejto oblasti sme všetci eh, na pulze dňa Mm, potom je tu taký tzv. sociálny pilier, ako to aj komisia nazýva. My by sme chceli, aby sa vytvorila rovnováha medzi súkromným životom a pracoviskom, aby sa táto rovnováha stále zlepšovala. A ja dovtedy, že sa môžeme zasadiť o pracovné, pracovné um, pod, lepšie pracovné podmienky, tak aby sa bojovalo s chudobou detí. Toto by sme mohli podporiť a, a tie, tá tzv. detská garancia, ktorú parlament navrhuje, to by znamenalo, že e, ten prístup je E, zabezpečený, že bude, pardon, že bude zabezpečený garantovaný prístup k vzdelávaniu, k zdravotnej starostlivosti, e, k, k primeranému ubytovaniu. Momentálne sa robí e, um, štúdia, štúdia realizovanosti pre, pre tieto aspekty a myslím si, že bude tu celý rad stanovísk, tak aby sme sa dostali dopredu. Myslím, že tu sa tým pokrýva 5 oblastí. Najskôr to, do akej miery môže byť posilnený právny, právny rámec. A potom ďalšia dôležitá téma, do akej miery sa činnosť Európskej únie a môže zosúľadiť e, správnymi princípmi práve sociálnej charty. A potom samozrejme tiež ide o prístup e, Európskej sociálnej charty k Európskej sociálnej charte pardon, a musíme si premyslieť, ako pokročíme ďalej práve v tejto oblasti v rámci tej celej Európskej únie. Takže v tomto kontexte sa vytvárajú. Toto by mohlo byť dobrým krokom vpred, aby sme vyriešili vážnu chudobu a mali by sme uprednostňovať členské krajiny, kde sa chránia deti v ťažkých situáciách zvlášť deti Rómov, ale aj deti migrantov, deti, deti s postihnutím, tie, ktoré žijú v nekompletných rodinách alebo v veľmi veľkých rodinách. Ako využiť európsky politický nástroj na ochranu detí od chudoby? Myslíme si, že by sme mali mať na zreteli odporúčania z roku 2013, zvlášť pokiaľ ide do európsky semester. A myslíme si, že špecifické odporúčania sa týkajú európskeho semestra, čo by mohlo byť užitočné, by bolo, ak by, bolo, ak by sa viac orientovali na deti. Iná oblasť, ktorú nazývame konkrétne kroky v sociálnych právach. Už som spomenul smernicu o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom. Užitočné by bolo aj ďalej rozvíjať sociálny rozmer, aby sa odzrkadlila situácia detí, kde máme dáta Eurostat poskytuje veľa dát a sociálne tabulky, ktoré sa týkajú detí, tieto agregované dáta. Takže toto by mohlo odzrkadľovať tento agregát. A posledná oblasť sa týka efektívneho financovania boja proti detskej chudobe, pretože bez financovania všetky tieto plány a programy sa neuskutočnia alebo neprinesú pozitívne výsledky. Takže V rámci nového viatočno finančného rámca to bude nielen ESF+, teda Európsky sociálny fond+, plus, ale aj kontext Európskeho e, regionálneho e, rozvojového fondu, čo momentálne sa nedeje. Tiež treba zabezpečiť, aby sa vytvorili podmienky na prístup k európskym e, fondom aj v otázkach spojených s deťmi Takže to bola moja prezentácia. Dúfam, že to nebolo príliš únavné. Ďakujem za pozornosť. Thank you, uh, for your... Ďakujem za veľmi podrobnú Bolo tam naozaj veľmi negatívne informácie niektoré. <clears throat> Máme ešte 5 minút na otázky. Pani Lambert. Ďakujem pekne, to bolo veľmi užitočné. Ja som nedávno čítala stanovisko špeciálneho spravodajcu OSN o extrémnej chudobe ľudských právach v rámci návštevy Spojeného kráľovstva, kde teda možno hľadať nové zdroje depresie. Jedna z vecí, ktoré hovorí, sa týka, ako sa meria chudoba a rôzne opatrenia, ktoré sa používajú v Spojenom kráľovstve, ktoré ktorým môžete prispôsobiť vašu odpoveď v závislosti od otázky. Či máte nejaký komentár teda v spôsobu, ako sa chudoba momentálne meria? Ako sme konzistentní v tejto oblasti? Ďakujem za otázku. berieme do úvahy dáta Eurostatu. Takže aké sú tieto dáta? Je to prach chudoby. 60 z mediánu národného príjmu alebo národného dôchodku. Teda ľudia si sú považovaní za chudobných, ak žijú pod touto úrovňou ale netýka sa to len príjmu. Je to aj sociálne vylúčenie prístupu k tovarom a službám. Eurostat teda využíva index eh, materiálneho nedostatku toto je ukazovateľ spojený s deviatimi rozličnými bodmi či prvkami, ako napríklad, či domácnosť dokáže platiť účty, či dokáže platiť nájomné, mm, či zaplatí za telefón, auto, dovolenku. toto je teda 9 takých prvkov na zozname a Vážny materiálny nedostatok je vtedy, ak 4 z 9 si domácnosť nemôže dovoliť. Samozrejme je tu aj otázka nezamestnanosti v domácnosti. prístup rodičov k trhu práce. či pracujú na plný alebo čiastočný záve- e, úvezok, aký druh práce vykonávajú. Týmto sa dá merať, merať chudoba a sociálne vylúčenie, pretože toto sú ukazovatele chudoby či sociálneho vylúčenia. Eurostat a Národné štatistické úrady nehovoria o nejakých etnikách, napríklad o rómskom etniku, takže je to prakticky ťažké merať chudobu skupín obyvateľstva, ktoré čelia zvlášť veľkým výzvám, a to nie sú len Rómovia, môžu to byť aj e, migranti, ľudia s postihnutím. Všetky tieto prvky treba brať do úvahy. Ďakujem. Thank you. Ďakujeme pekne aj my za veľmi depresívne čísla. 25 miliónov detí v Európe žije pod hranicou chudoby. A to je katastrofa. Dúfam, že sa nám podarí niečo viac urobiť, ako robíme doposiaľ. A a že teda ľudia v Európskom parlamente si uvedomia, že toto je jednoducho každodenný život pre deti a my musíme na to musíme za- nesmieme zabúdať na to, že takáto situácia je. Takže robíme všetko preto, aby skutočne čo možno najviac na komisii ľudí a v parlamente leaders in, uh, on the European level Uh, uh, uh, musíme si uvedomiť, že tie skutočnosti sú takéto, musíme sa s nimi oboznámiť a Ďakujem pekne ešte raz. Ďakujem za to, že ste zostali tak dlho s nami na našom zasadnutí. Ďalšie zasadnutie je 27. novembra tu v Bruseli. Ďakujem všetkým tým, čo vydržali až doteraz.